schválenú. Od rady je tu pozícia v prvom čítaní o nariadení o vzájomnej pomoci administratívnych orgánov členských štátov, nariadenie o štatúte e, Súdneho dvora Európskej únie, Názvy a tituly budú oznámené a uverejnené v zápisnici tohto plenárneho zasadnutia. Európsky parlament má k dispozícii 3 mesiace, aby sa vyjadril a e, tento termín začína zajtrajškom, teda 10. júlom 2015. Nasledujúci bod programu budeme sa venovať rozprávam o